bodu a je to bod SEPA. Otázka na ústne zodpovedanie. Začneme s e, rozpravou o jednotnom platobnom priestore. Pani Sharon Bowles bude mať slovo na 5 minút. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Môj predchodca ako predseda Ekonu predložil 12. marca 2009 návrh uznesenia. Odvtedy sa veľa nezmenilo. Ja v marci 2010 predkladám svoje uznesenie. Chcem sa spýtať, či do marca 2011 môžeme naozaj očakávať pokrok. Komisia sa snažila postupovať podľa plánu zo septembra 2009. Súhlasíme so šiestimi prioritnými oblastiami samozrejme, ale Väčšina partnerov konzultácie komisie hovoria o tom, že je nutné stanoviť si konečnú lehotu, aby sa vytvoril stimul pre tých, ktorí sa ešte zdráhajú. Takto to povedala komisia a nemohla to naformulovať lepšie. Navrhujeme, aby záväz, záväzná lehota bola najneskôr 31. decembra 2012. Žijeme v časoch, keď máme čoraz viac cezhraničných zmluv a nákupov a potrebujeme spoločné normy pre takéto e, cezhraničné inkasa a priame e, e, prevody finančných prostriedkov. Je to dobré pre vnútorný trh a takisto pre spotrebiteľov je lepšie, ak nemusia skúmať, či existujú odlišné ustanovenia v iných krajinách spotrebitelia určite tento plán podporujú, ale na druhej strane potrebujú bezpečnosť. Ak nebude dostatok zábezpek eh, v oblasti inkas, tak je to eh, znepokojujúce. Jedna tretina prevádzkových nákladov bank sú práve eh, tieto platby Samozrejme, chcú na tom ušetriť, ale nemôže to byť e, všetko podľa nich. Európska platobná rada hovorí o tom, že spotrebitelia sa obávajú podvodov kto sa ich e, zastane. Niektorí zanepráznení ľudia si možno v transakciách nevšimnú nejaké podvody, ak je, najmä ak je suma bežná a preto musí byť možnosť, aby spotrebiteľ mal ešte dodatočné zábezpeky pri priamých inkasách nemôžeme očakávať, že banky e, odhalia všetky podvody vo Francúzsku. Boli napríklad problémy s podvodmi so šekmi a toto všetko sa dialo 4 roky po tom, čo e, britská finančná autorita tento nedostatok v Británii vyriešila. Nemôžeme to vyriešiť iba dodatočnými ponukami služieb, ktoré nebudú chrániť e, všetkým, všetkých. Nestačí, aby sme situáciu riešili od štátu k štátu. Pán komisár, my chceme, aby ste boli neústupčiví, aby ste tento problém riešili, aby ste do septembra 2010 predložili riešenie pre inkasa. Tento rok očakávame nárast e, používania jednotného platobného priestoru verejnými orgánmi. Preto je e, teraz nutné to riešiť. Takisto žiadame, aby tie členské štáty, ktoré ešte nevyriešili právne problémy s povereniami na inkasa, aby to doriešili Ďalšou prekážkou sú e, viac stranné medzibankové poplatky pre platby kartami. Aj toto sa musí vyriešiť tak, aby to bolo v súlade s politikou hospodárskej súťaže. Toto sú všetko dôležité otázky. Pán komisár, teraz prišiel čas na to, aby ste boli neústupčiví a aby ste vytvorili mandát, tak aby sme mohli úspešne prejsť na systém SEPA aby sme zrealizovali tento projekt, ktorý je veľmi dôležitý pre vnútorný trh. Ďakujem. A teraz pán Barnie v mene komisie. Máte slovo. Už to funguje? Pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslanky, som veľmi rád, že som mohol sem prísť. Chcem podporiť, čo povedala pani Sharon Bowles. Spotrebitelia, tak ako ste povedali, pani Bowles, potrebujú bezpečnosť, istotu. Počas svojho vypočutia v tomto parlamente som potvrdil, že mám ambície v tejto oblasti tak aby existovali konkrétne plány pre vnútorný trh a toto je a prípad aj jednotného platobného priestoru v eurách. SEPA je komplexný o, projekt, ale ide o to, a že si to naozaj vyžaduje mobilizáciu našich síl. Ďakujem parlamentu, že nás podporuje. Chcem reagovať konkrétne na 5 bodov, o ktorých ste hovorili, pani predsedníčka, pretože ste presne identifikovali hlavné problémy. Spomínam si na pozitívnu a zaujímavú správu pani Pervonš Beres a pána Žona Paula Gozesa a takisto viem aj o témach, ktoré sa týkajú SEPI. Áno, pani predsedníčka, konečná lehota by mohla vytvoriť uh, impuls uh, pre SEPu. Konečná lehota by samozrejme mala pozitívne uh, následky, poskytla by právnu prehľadnosť, vytvorila by podnet pre potrebné investície, ukončila by koexistenciu dvoch e, systémov európskeho a národného. Naša služba analýzuje v súčasnosti rôzne alternatívy. Mali by sme to na jar ukončiť a to by mala byť dobrá orientácia. Teraz sme na začiatku marca a bolo by predčasné, keby som hovoril, aká bude tá konečná lehota. Uvedomujem si, pani predsednička, že vy navrhujete rok 2012, budem na to pamätať, ale samozrejme hospodárskym subjektom musíme nechať určitý čas na prispôsobenia sa na prevody 12 mesiacov, na inkasa 24 mesiacov minimálne vo svojom uznesení sa venujete určitým veciam, ktoré sa týkajú kvality produktov SEPA. Druhý bod, pani predsednička, musíme si na komisiu ešte vyjasniť tie e, viacstranné medzibankové poplatky, čo sa týka kariet, ale aj čo sa týka inkas Koncom 2009 komisia zverejnila dokument, diskusný dokument, kde sa hovorí o viacerých kategóriách používateľov. Takisto sa venujeme výsledkom verejnej konzultácie. Toto všetko analizujeme a zistujeme, či je to kompatibilné s politikou hospodárskej e, súťaže, ktorej sa venuje Joachim Almunia. Pokiaľ ide o inkasa, prechodný režim do novembra 2012 by umožnil, aby e, tie poplatky MIF boli 8,8 centa. Pokiaľ ide o cezhraničné prevody, viac ako 60 inkas v Európe sa dnes realizuje bez poplatkov MIF. A preto poplatky MIF nie sú jediným mechanizmom financovania ani najefektívnejším. Pokiaľ ide o karty, ako viete, komisia prijala e, rozhodnutie k Mastercard a takisto aj k Víze. A už sa e, začal prípad pred e, Európskym súdnym dvorom. Pokiaľ ide o úroveň a modalitu týchto poplatkov, komisia už ujasnila pravidla hry a konečné rozhodnutie súdu ešte vytvorí lepšiu právnu bezpečnosť. Tretí bod. Už počas svojho vypočutia som hovoril o tom, že podporujem európsku iniciatívu v oblasti kart, kariet. Vyvíjame už určité iniciatívy, napríklad e, Payfair MPS so súkromným sektorom. Chcem e, pripomenúť e, subjekty trhu, chceme koordinovať týchto aktérov a vytvoriť rámec pre činnosti. Komisia sa bude venovať aj e, pravidlám hospodárskej súťaže pre systém kariet, aby sme zistili, ako najlepšie ich financovať. Pokiaľ ide o riadenie, štvrtý bod – Máme tu spoločnú iniciatívu s Európskou centrálnou bankou. Chceme vytvoriť radu, ktorá by reprezentovala určitý počet e, zástupcov používateľov a platobného priemyslu. Chceme uľahčiť dialog, tak aby sme zabezpečili dobrú realizáciu projektu SEPA. Na jar sa bude konať prvé stretnutie tejto rady. E, pani predsednička, je jasné, že Európsky parlament bude detailne informovaní o práci tejto rady. Tak ako som to povedala aj na vypočutí v Ekone. Posledný bod záujmy spotrebiteľa, to, čo ste vy pripomenuli, pani predsednička, ja ľutujem, že bankový sektor často je zdráhavý, nechce sa starať o obavy spotrebitelia. v rámci e, Európskej rady pre platby existujú možnosti pokryť tieto potreby spotrebiteľa. Myslíme si, že je to dobrá platforma, ako sa snažiť práve o tieto e, zlepšenia. Ide o konkrétne e, body, ktoré musíme zlepšiť v oblasti INKAS. Európska centrálna banka už sa obrátila listom na Európsku platobnú e, radu a žiada určité upresnenia ohľadom spotrebiteľov. Nevylučujem, že komisia príjme iniciatívu, ak budeme vidieť, že existujú nejaké prekážky na tejto ceste. Pani predsedníčka, Pán predsedajúci, vážení páni, vážení dámy, asi vidíte, že som odhodlaný, chcem konať, chcem, aby SEPA fungovala tak, ako som povedal v januári a budem sa zasadzovať za zlepšenie týchto činností a budem dbať aj na uznesenie tohto parlamentu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, a teraz v mene politických skupín, pán Goze, na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Ja nepochybujem o vašom presvedčení a rozhodnutí. Hovorili ste o prvkoch, elementoch, ktoré ste už poskytli na rôzne otázky, ktoré sme položili a ktoré vychádzajú z tohto uznesenia. Ja by som len pripomenul, že táto téma je náročná, pretože SEPA je iniciatívou teda bankových inštitúcií a smernica, ktorej som bol spravodajcom, mala za cieľ zadefinovať potrebné právne nástroje, aby sme pripravili a vypracovali tento systém európskych platieb a tiež sme chceli zlepšiť hospodárskú súťaž v finančných prevodoch a transferenciách a chceli sme e, zrušiť monopol niektorých bank. Tento komplikovaný zrod vysvetľuje to o neskorenie, ale je tiež pravda, ako ste spomenuli. E, bankové inštitúcie trochu preukázali nejaké zábrany pri aplikácii tejto smernici a prečo kvôli nákladom, vy o tom viete napríklad vo Francúzsku, náklady na aplikáciu SEPI sú rovnaké alebo vyššie, ako, je pre, ako bol prechod na euro. Boli tam aj tie otázky tých e, výmenných poplatkov a tam by sme mali myslieť predovšetkým na to, čo ste spomenuli. Tá otázka platnosti pravidel hospodárskej súťaže, ale tiež nezabúdajme, že systém SEPA je obchodná aktivita a na to je potrebné aj správne odmeňovanie a tam sa poukazovalo na to, že by sa arbitrérne a jednostranne bez odvolávok stanovili nejaké medzibankové marže, ktoré sa stali nadmerné. Pán komisár, počítame s vami, že tento pokrok, ktorý e, znamenalo vytvorenie SEPA, tak e, v blízkej budúcnosti e, sa vytvorí skutočne fungujúci systém v celej Európe. Teraz pán Bulman na dve minúty, vážený pán komisár. Eh, jednotná zóna platby v eurách je centrálnym nástrojom, veľmi dôležitým nástrojom európskeho vnútorného trhu. Eh, ďakujem kolegovi Gozesovi, sa nám to podarilo spustiť. Moja politická skupina to v plnej miere podporuje. Boli by sme veľmi radi, ak by to správne fungovalo a ja osobne by som nemal nič proti tomu, ak by sme stanovili nejakú lehotu na prechod na SEPA, pričom 3 Nejde mi tak o 3, 4 alebo 5 mesiacov, ale o to, aby to skutočne fungovalo. K skutočnému fungovaniu patria dve veci a to tiež výzva pre priemysel. Musí to byť pochopiteľné pre spotrebiteľov. Nemôžeme si dovoliť žiadny nejaký tajný odpor alebo stále byť poplatný starému systému a preto to musí byť v záujme tých, ktorí to budú používať v konečnom dôsledku. No a samozrejme to musí byť aj v záujme, v záujme hospodárstva a ekonomiky. No a teraz by som sa venoval rád jednej veci, čo je ešte stále takým sporným bodom. To platí aj o to, ako sa inkaso bude odpočítavať. No a zdá sa, že nedokážeme tu navrhnúť nejaký dobrý model. Tam je stále ešte eh, takto pokrivkáva, no a keď eh, priemysel nedokáže eh, definovať celoeurópsky model, tak potom pán komisár, Európska komisia, a to navrhujeme tiež v tomto uznesení v rámci nejakej lehoty, a my tvrdíme, že ešte v tomto roku musí predložiť komisia návrh, pretože je nepriateľné, aby sme priemyslu tvrdili, že potrebujeme nejakú lehotu, ale e, nechopíme sa in, iniciatívy, aby sme odstránili nedostatky, ktoré nedokážu samotné, samostatné režii odstrániť predstavitelia priemyslu. E, my do tejto diskusie teda prinášame takýto, takýto prístup. Ďakujem pekne. Teraz pani, pán Ehrenhauser. Ďakujem pekne. Je vynikajúce, že máme euro menšie krajiny, ako napríklad moja krajina, Rakúsko by kvôli finančnej kríze e, v roku 2007 by sa dostali pod obrovský tlak. Na druhej strane euro, e, euro chýbajú konsekvencie a zodpovednosť a z toho vystávajú otázky na komisiu. A to tiež e, bolo by to zodpovedné pre kontrolu deficity Európy. A po druhé, kto je zodpovedný za to, že tie podvory v Grécku neboli známejšie predtým. A po tretie, dnes hovoríme o Grécku, ale nie je skutočným problémom Španielsko. Po štvrté, môže Európska komisia garantovať, že Španielsko nepredkladá nesprávne čísla. A čo robí preto komisia? No a ja som za transparentnosť a tvrdím, že všetci, ktorí nesú zodpovednosť, sa musia zodpovedať, pretože len potom sa dá garantovať, že pravidlá budú konzekventne a dôsledne dodržiavané. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Ferber na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. V prvom rade áno, platí, že k spoločnej mene eh, patria aj spoločné postupy a myslím si, že je správne premýšľať o tom, ako tie spoločné e, postupy, ktoré sa nie všade v európskom platobnom systéme presadili, tak trošku e, e, im pridáme platnosť. Ale je tu je zo pár oblastí, kde tie pravidla treba uspôsobiť. Ja sám som z krajiny, kde inkasný postup je veľmi známy postup na realizáciu platieb, ktoré chodia pravidelne. Takýto inkaso z účtu má veľmi byrokratické postupy a e, predpisy a preto by ma veľmi potešilo, pán komisár, keby s ohľadom na záverečný dátum, ktorý chceme, by sa práve táto oblasť ešte preriešila, aby tu nebol sklon k podvodom v tej cezhraničnej časti, ale na druhej strane, aby tiež každá, každý komun, e, komunálny poplatok, každé, každé predplatné časopu, časopisu, e, účty za telefón a tak ďalej a tak ďalej, aby to bolo v jednotnom postupe realizované od jednej firmy a preto aby, žiadam, aby sme danú pasáž v našom návrhu uznesenia ešte uspôsobili, aby sme prispeli k tomu, že postupy, ktoré sa osvedčili, Eh, aby sa tieto aj po, eh, po zavedení SEPI eh, dali naďalej dobre a spravodlivo používať. Ďakujem. Karas, Teraz má slovo pán Karas, nech sa páči. Vážený pán komisár, vážený pán predseda, dámy a páni, myslím si, že všetci sme si zajedno v tom, že odpovede pána komisára na, úč- na otázku sú vnímané dobre a chceme mu za to poďakovať. Jeho odpovede zodpovedajú cieľom Európskeho parlamentu. A, a druhá vec, a tu chcem ešte raz zdôrazniť, tá samoregulácia, ktorú, ktorú, ktorú sme zvolili v oblasti bank, je tá oblasť, kde orgány dobre pracujú a kde viaceré stovky bank e, sa za veľmi rýchly čas dokázali e, angažovať v pre SEPu. SEPA patrí na e, spoločný trh. Priestor SEPA je väčší ako e, priestor eura, ale nie je dovršený. A ja veľmi výrazne apelujem za jednotný záväzný dátum, záverečný dátum, ktorý e, podľa mňa prináša nádej, že sa zvýši na tlak na vyriešenie otvorených otázok a tá právna záväznosť e, a jednotná implementácia sa zrýchli a všetci tí, ktorí, e, ktorí sa to týka, sa e, zídu. Ten dátum je potrebný, aby ten priestor SEPA čo najefektívnejšie, čo najrychlejšie a, a čo najpríjemnejšie pre spoločný trh uviedli do života. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Kaza. Mr. President, Commissioner, um, yes, SEPA Pán predseda, komisárom SEPA je určite dobrá iniciatíva, ktorá bude veľkým prospechom a zvýši efektivitu cezhraničných platieb a tie národné trhy zmení na jednotný vnútorný trh a umožní tým za, za zákazníkom a spotrebiteľom využívať bezhotovostný platobný eh, styk v celej eurozóne. Ďalším veľkým prospechom je redukcia celkových nákladov pre európske hospodárstvo kvôli pohybu kapitálu v rámci regiónov. Dnes sa to odhaduje vo výške 2 až 3 HDP. Nesmieme zabúdať na to, že cieľom SEPI bolo vy vytvoriť jednotnú platobnú oblasť celej Európe a je pochopiteľné, že pri dosahovaní takéhoto ambiciozného cieľa um, sa stretávame s rôznymi e, ťažkosťami s ohľadom na mm, ťažkosti hľadať kompromisy pri konflikte záujmov Európskej bankovej mm, komunity. Hospodárska kríza e, spomalila príjmanie systému SEPA, je to nákladný proces a samozrejme banky mm, v nedávnej minulosti mali iné starosti, ale treba vykonať analýzu súčasnej situácie a stanoviť realistické lehoty a dátumy. Je dôležité, aby právne záväzná lehota na prechod na systém SEPA bola, bol stanovený. Tak ako povedal pán Karas, je nepriateľné, že dnes ešte nie je žiadny časový harmonogram. A dojem, že domáce systémy by mali fungovať paralelne do SEPA, e, je neproduktívny. A preto vás vyzývam, pán komisár a celú komisiu, aby ste e, tomuto sektoru dali istotu a zaistili právne záväznú lehotu pre prechod na systém SEPA. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz e, Ideme ku Catch the Eye. Pani Basescu na jednu minútu. Comisar, domnule președinte, doresc să vă informez că țara mea... Vážený pán komisár, vážený pán predseda, chcel by som vás informovať o následovnej veci Rumunsko. Moja krajina príjma veľmi dôležité kroky pri realizácii implementácii systému SEPA v oktobri roku 2009. E, e, smernica 76 roku 2007 o e, platobných službách bola implementovaná do rumunského práva už v roku 2007 Združenie rumunských bank, ktoré je súčasťou alebo členom Európskeho združenia bank, prehlásilo svoj záujem implementovať systém SEPA. To znamená, že do zavedenia eura v Rumunsku sa nám určite podarí eh, prijať všetky predpisy pre eh, systém SEPA. No a veľmi dôležité zariadenie euro pre systém SEPA. A to platí pre všetky platby, ktoré sa vykonávajú v oblasti verejných, verejných a štátnych podnikov. A systém v Rumunsku prislúbil, že vstúpime do systému SEPA v momente, keď bude v, euro, v Rumunsku zavedené euro. No a ďakujem pekne. A teraz v mene komisie. Pán Barnier, nech sa páči. Eh, pán predsedajúci, Ďakujem každému rečníkovi a rečničke aj za úvodné vystúpenia Sharon Bowles a čo je jednomyselné e, z týchto vystúpení je to, že ste podporili veľmi široko v parlamente vypracovanie tohto spoločného platobného priestoru a to potvrdilo aj uznesenie spred dvoch rokov. Ja si myslím, že teraz e, túto aplikáciu treba dotiahnuť do konca, do konca a pripomínam, e, že som bol veľmi milo prekvapený tou jednomyselnosťou s tým, že je potrebné stanoviť nejaký limit dátum na túto aplikáciu. Ja teda formulujem záväzok v tomto zmysle, stanovím nejaký termín, len dajte mi niekoľko týždňov a ja si myslím, že to bude potrebný čas na to, aby som sa mohol stretnúť so všetkými aktérmi bankového sektora, aby sme e, zrealizovali rýchle rokovania k tejto téme, rovnako ako aj k iným. A to všetko v súvislosti so systémom SEPA a čím skôr príjmem rozhodnutie, tak ako ste si to želali SEPA bude úspešná jedine vtedy tento systém, keď bude e, odpovedať na požiadavky a potreby spotrebiteľov malých a stredných podnikov a tak ďalej. Európska komisia bude konať tak, aby znepokojenia užívateľov boli brané do úvahy. E, rovnako reagujem na pani Bazesku, budem veľmi pozorný na úsilie nových členských štátov, e, že chcú kompletne sa zaintegrovať do tohto systému SEPA. Pokiaľ ide o platby kartami a o karty ako také, aj k tejto otázke potrebujem viacej, týždňa, viacej týždňov, aby som dosiahol dohodu, aby som tiež objasnil, aký je postoj jednotlivých aktérov, aby sme zjednotili naše úsilie, pokiaľ ide o model financovania tých paneurópskych, celoeurópskych eh, kart. Aj to všetko musím teda prediskutovať eh, s jednotlivými aktérmi bankového sektoru. Ja vám v každom prípade, dámy a páni poslanci, ďakujem za tento konštruktívny prístup, za vašu podporu systému SEPA. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme e, pani Bowles, e, rečníkom, pánu komisárovi. Pokračujeme teraz ďalej. Rozpráva k predošlej téme končí. Zajtra sa bude hlasovať a ďalším e, bodom je správa pána Léneho, ročná účtovná závierka niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty. Pán Léne, spravodajca má slovo na 4 minúty. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni kolegovia, u tejto správy ide o zámer, ktorý